The sitting is resumed. Takže otváram schôdzu. Zapisnice zo včera sú k dispozícii, máte nejaké komentáre, takže sme zapisnicu schválili. Včera v